OK. Dobre. V mene Európskeho parlamentu by som vás rada privítala všetkých predstaviteľov národných parlamentov, ako aj poslancov a poslankyne Európskeho parlamentu na tomto Európskom týždni. Môžem povedať, že rekordný počet poslancov, 116 z národných parlamentov EÚ a dvaja z kandidátskych krajín a ešte aj z tretich krajín sa tu zaregistrovali. Ide o medziparlamentnú konferenciu a zameriame sa na rozšírenie a prehlbenie riadenia a správy ekonomickej, teda Európskej menovej únie. Euro je jedným z najviditeľnejších symbolov európskej integrácie a my sme radi, že viac než traja zo štyroch občanov si myslia, že táto jednotná mena je dobrá vec pre Európsku úniu. Zaznamenali sme mali najvyššiu podporu eura od jeho zavedenia v roku 2002. Takže verím, že to je na prospech našim občanom a verím, že aj Chorvátsko a Bulharsko príjmú príslušné opatrenie, aby sa čo najskôr mohli pripojiť k tomuto európskemu mechanizmu. Hovoríme samozrejme aj o zraniteľnosti našej meny v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Ale za posledné roky sa dosiahol významný pokrok z hľadiska menovej a hospodárskej únie a niektoré nedostatky a chyby, ktoré už boli predmetom viacerých uznesení Európskeho parlamentu ešte stále treba riešiť. Takže budeme tu diskutovať o tom, ako postupovať dopredu aj z hľadiska teda, e, správ z vlastnej iniciatívy. Budeme hovoriť aj o dopadoch skutočnej ekonomiky v Európe a o transparentnosti rozhodovacieho procesu a o dopr- demokratickej zodpovednosti. Budeme hovoriť o strategickej úlohe eura, ako aj o strategických aspekty, aspektoch kryptomien. Budeme tiež hovoriť o e, systéme EDIF, ktorý ešte vlastne je otázkou, ktorá by sa mala zahrnúť do podporného a zabezpečovacieho systému eura. Rada má zámer do tohto programu zahrnúť aj nástroje pre konvergenciu a konkurencieschopnosť. Hovorí sa tu aj o návrhu komisie z hľadiska systému zabezpečenia poistení práve v prospech tých, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku e, otrasov v ekonomickej sfére. A nakoniec pri viacerých príležitostiach Európsky parlament, parlament poukázal na potrebu posilnenia demokratickej zodpovednosti. Takže sa obraciame aj na národné parlamenty s tým, aby sa venovali tejto otázke. A prvnež dáme priestor našim cteným hostom, chcela by som poukázať niektoré organizačné otázky. Vzhľadom na to, že máme dosť veľa účastníkov, takže poprosím po tých úvodných vyjadreniach našich hostí obávam sa, že nie každý dostane dnes slovo. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste sa e, vyjadrovali maximálne v rozsahu 2-3 minút. Budete mať e, možnosť sledovať aj časový ukazovateľ. Na stole máte pred sebou tzv. E, lístky, e, ktorým môžete naznačiť, že sa chcete ujať slovám, čiže prihlásiť sa do diskusie môžete tieto kartičky odovzdať našim usporiadateľom. Vo všeobecnosti sa pokúsime rozdeliť rečnícky čas podľa následovného vzorca dvaja predstaviteľia Národného parlamentu, potom europoslanec a tak ďalej. A ak, e, podľa toho, ako sa vyvinie situácia, budeme prípadne ešte tu, tento vzorec upravovať. Teraz dávam priestor pani Zane Penič z ústredného výboru pre rozpočet Chorvátskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po chorvátsky. E, vážený pán Marič, pred predseda Ekofinu a minister financí Chorvátska, pán Mario Centeno, predseda Euroskupiny, pán Valdis Dobrovský, výkonný podpredseda Európskej komisie a pán Paolo Gentiloni, komisár Európskej komisie pre ekonomiku, pán Fabio Panetta, člen správnej rady Európskej centrálnej banky Vážené, vážené poslankyne a poslanci národných parlamentov a vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, vážení predstavitelia výboru regiónov HEZČ, pardon, a ako soku. Už 28 rokov po vyhlásení nezávislosti Chorvátska sme sa dostali na E, práh významných reforiem. Ale sme svedkami toho, že Chorvátsko e, obnovilo svoju ekonomiku a v júli 2013 sme vstúpili do EÚ a teraz v 7 rokov po vstupe je pre mňa veľkou cťou, že môžem predsedať, e, že môžeme ako krajina predsedať Rade EÚ a byť zapojený do tohoto institucionálneho cyklu. Ehm, v Chorvátsku sme zaznamenali eh, aj veľké ocenenie samotného projektu, mierového projektu Európskej únie. Chorvátske predsedníctvo prichádza v kľúčovom momente a Chorvátsko má šancu prispieť a priniesť nový impuls do Európy. Klademe na ďalšie pokračovanie demokratizácie rozhodovacieho procesu a veľmi nám záleží aj na približení európskej politiky občanovi. Chceme Európu silnú v tomto náročnom svete a čo nás spája, ako vieme, sú hodnoty. Máme spoločné ciele a je tu aj vedomie toho, že spoločne, spojení, jednotní sme silní. Mám veľkú čest e, osloviť vás v mene chorvátskeho parlamentu a je pre mňa veľkou cťou byť spolupredsedničkou tohto zasadnutia s pani Irén Tignali e, z výboru ECON. Eurozóna sa nepochybne posilňuje za posledné 10 ročie a toho sa týka aj riadenia a správa. A chceme, aby bola Európa ešte silnejšia a preto berieme veľmi vážne odporúčania, ktoré prichádzajú na všetkých úrovniach. Poprosila by som pána Zdravka Mariča, šéfa Ekofinu a podpredsedu vlády a ministra financí z Chorvátska, aby nám povedal niečo o prioritách Ekofinu. Nech sa páči, máte slovo. lijepo, gospođo Perić, signora Tinaj. Ďakujem pekne za slovo. E, e, zdravím zástupcov e, Európskeho parlamentu, národných parlamentov, e, zástupcov komisie, Centrálnej banky, e, Euroskupiny. Je mi potešením e, byť pozvaný na vašu konferenciu, ktorú organizujem spolu s Európskym parlamentom tohto roku. Výmena postojov medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom je veľmi dôležité pri tvorbe politik EÚ. A je to aj dôležitá chvíľa na to, aby sme sa sa bližšie pozreli na eh, rámec hospodárskeho e, riadenia. Dobrým dôvodom je práve teraz vyhodno, vyhodnotiť toho, čo sme zvládli a kam sa chceme ďalej uberať. Začína totiž nový inštitúciálny cyklus. Ďalším dôležitým dôvodom je, že väčšina pravidiel upravujúcich e, hospodárskú politiku e, boli pravidlá, ktoré sa kreovali pred desiatimi rokmi. A to bolo v období reagovania na finančnú krízu a ehm, preto e, sme, možno konštatovať, že sme veľa toho dosiahli za ostatných 10 rokov. Členské štáty eurozóny vytvorili aj tzv. mechanizmus ESM, aby sme vedeli reagovať na krízové situácie a dosiahnuť finančnú stabilitu. Čo je dôležité, Európska únia ehm, odštartovala bankovú úniu, ktorá je e, vybavená vybavená jednotnými mechanizmami riešenia krízových situácií a dohodozoru. To znamená, že Európska únia a e, eurozóna sú veľa silnejšie a lepšie vybavené na vysporiadanie sa s takými problémami, ktoré prichádzajú a určite, keď to porovnáme s pozíciou e, pred desiatimi rokmi. Musíme si uvedomiť, že na e, aktuálne analýzy potvrdzujú, že tieto nové pravidlá nemali dosah na procyklický charakter fiskálnych politík a výhody, prínosy silného hospodárskeho rastu počas ostatných rokov neboli využité. Musíme sa potýkať s dôležitými e, prvkami, na ktoré naražame v súčasnej dobe. Nízky rast, nízka inflácia, nízke e, úrokové sadzby. Musíme hľadať spôsoby, ako e, uchopiť zapače si rozvíjajúcu sa technológiu a inováciu, využiť ju využijú toto všetko v náš prospech, v prospech spoločenského a ekonomického rastu. Musíme takisto sa postaviť voči rizikám, s ktorými sa potýkajú naše hospodárstva v súvislosti s platnými geopolitickými um, situáciami, eh, napätím a neistotou eh, v medzinárodnom obchode. Jednoducho je potrebné viesť diskusie, aby sme sa zamysleli nad možnými zlepšeniami nášho e, rámca riadenia a správy hospodárskych otázok. A ak hovoríme o presadzovaní zásad makroekonomickej stability a udržateľnosti a inkluzívneho rastu, musíme zároveň vziať do úvahy aj faktory súvisiace s dopadom na životné prostredie a ďalší technologický rast. Oznámenie komisie ponúka veľmi zaujímavú analýzu účinnosti tohto hospodárskeho rámca a formuluje relevantné otázky. Teším sa na výsledky verejnej konzultácii ohľadom e, tohto hodnotenia. Ako predsedníctvo Európskej rady sme sa rozhodli zorganizovať e, výmenu e, revízie mechanizmu 2 a 6-pack a to na neformálnom zasadnutí e, európskych ministrov financií. Bude sa to konať v Záhrebe v apríli tohto roku. Počas diskusí v Záhrebe budeme hovoriť o e MIP. Väčšina z nás sa zrejme zhodne na tom, že naše fiskálne rámce by mali presadzovať investície smerované predovšetkým do tzv. zelenej a digitálnej ekonomiky, ale zároveň je potrebné pritom myslieť na dlhodobú e, fiskálnu e, udržateľnosť. Takisto mnohí budete súhlasiť s tým, že je potrebné presadzovať e, zásady, kompetencie jednotlivých členských štátov a mali by sme sa teda snažiť o koncipovanie jednoduchších pravidiel. Chcel by som sa aj vyjadriť k problematike prehlbenia Európskej menovej únie. A lepšia koordinácia pravidiel je nevyhnutná a chceme mať zdravú národnú menovú politiku Chorvátsko je rozhodne tohto názoru a veľmi podporujeme takéto smerovanie. Chorvátsko v súčasnej dobe nielen predseda Európskej rade, je našim úprimným prianím a e, aj zámerom e, pripojiť sa do eurozóny, ale sme presvedčení o tom, že je v záujme všetkých členských štátov EÚ, aby sme mali funkčnú ekonomickú a menovú úniu Nepochybujem o tom, že Mário, ktorý je eh, predsedom eurozóny a vystúpi, vám prezradí oveľa viac na túto tému. Ja by som sa chcel eh, vyjadriť aspoň v stručnosti, keďže zastupujem predsedníctvo eh, rady aké sú naše priority v, legislatívnej agende práve v danom oblasti. Našim hlavným cieľom je finalizovať pozíciu rady týkajúcu sa rozpočtového nástroju konvergencia konkurencie schopnosti pre eurozónu a e, takisto aj pre štáty, ktoré sa podielajú na mechanizme ERM2, tzv. big štáty. Legislatívna práca e, na toto orientovaná vychádza z návrhu komisie. E, tento návrh sa e, zaoberá programom podpory reformných úsilí a e, bolo to prerokované aj medzi štátmi BIC a bolo to odsúhlasené eurozónou v oktobri minulý rok. Kľúčovým, e, e, kľúčovým nástrojom E, nezávislého a silné, nezávislej a silnej únie EMU je silný bankový sektor, ktorý dokáže sa lepšie vysporiadať s krízovými situáciami, e, popasovať sa s rizikami a lepšie zdieľať rizika. Inými slovami, je potrebné uzavrieť, e, finalizovať projekt vytvorenia bankovej únie. Predovšetkým ešte e, dotiahnuť tú chýbajúcu súčasť EDIS. E, počas chrvátskeho predsedníctva rada bude pokračovať v technickej diskusii ohľadom návrhu štruktúry nástroja EDIS. Musíme pokročiť aj v oblasti finančnej integrácie. To znamená, musíme pokročiť aj v únii kapitálových trhov. Kapitálové trhy v Európe sú naďalej príliš segmentovo členené a nie sú preto schopné poskytnúť e, e, plnú paletu e, benefitov, ktoré sú, sú pre ňu inherentné všetkým investorom, E, firmám a vôbec ekonomikám EÚ. Toto je téma, ktorá sa bude preberať aj na zasadnutí ECOFINu v Zagrebu. Počas nášho predsedníctva máme v úmysle vynaloží nemalé úsilie na dotiahnutie do posiaľ otvorených opatrení mm, a to znamená, že chceli by sme aj dotiahnuť e, revidovaný akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov. Vymenoval som toho dosť e, a máme e, mm, toho viac na našom tanieri, tak povediať. A preto je veľmi dôležité, vzhľadom na medzinárodnú povahu, e, ktorú má Európa, aby sme sa snažili uviezť do života e, udržateľné pravidlá. A musíme sa viac zamyslieť nad možnosťami spolupráce ako únia. Musíme dbať o to, aby sme si navzájom načúvali, lepšie sa chápali a mali pochopenie pre problémy toho druhého. A domnievam sa, že spolupráca je najlepším riešením pre dobrú budúcnosť všetkých našich občanov. Ďakujem pekne. To bol pán Marič. A teraz by som chcel dať slovo e, prezidentovi Euroskupi, Euroskupiny, e, pánovi Máriovi Čenténovi. On bude hovoriť o prioritách Eurogrupy. Euro skupiny e, e, Dobrý, dobré popoludne, dámy a páni. E, ja by som chcel pozdraviť predsedu ECOFINu, prezidenta ECB, komisie a vás, dámy a páni. Je pre mňa cťou, že som na tejto konferencii v kontexte parlamentného týždňa roku 2020. Skutočne ma teší, že môžem byť na týchto podujatiach, tak ako to bolo aj v Lisabone, v rámci nášho parlamentu Odkedy som sa ujal tohto úradu, tak už som navštívil zhruba 30 parlamentných e, zhromaždení za rok. Myslím, že je to veľmi dôležité. Politická diskusia a politická kontrola je veľmi dôležitá, pretože takýmto spôsobom sa vnáša do demokracie nová dynamika. Som tu na to, aby som hovoril o správe na európskej úrovni, ktorá je oveľa komplexnejšia ako na národnej úrovni, ale takisto dôležitá. Dámy a páni, Podpora pre spoločnú menu v rámci Európánov je zhruba na úrovni 75 podľa tých najnovších údajov Eurobarometra. Toto je najvyšší, najvyšší počet doposiaľ. E, sme pyšní Európania, ktorí si uvedomujú a hodnotia úlohu eura. Nemôžeme týchto ľudí sklamať. My sme vytvorili euro pred 20 rokmi a Nepodarilo sa nám doposiaľ zabezpečiť dostatočné inštitucionálne vybavenie, pokiaľ ide o jednotlivé úpravy na úrovni správy. Tieto nedostatky v súčasných krízach zohrávajú veľké úlohy. Odtedy sme však urobili odvážne kroky na to, aby sme inštitucionálne zriadenie doplnili, pokiaľ ide o tento najúspešnejší európsky projekt všetkých čias. V súčasnosti získavame dôveru občanov, musíme chrániť našu menu proti potenciálnym rizikám a nástrahám. Veľa sa už toho urobilo, ale veľa sa ešte musí urobiť po tých e, najväčších problémoch, ktoré sme tu mali, hospodárstvo eurozóny zaznamenalo spomalenie. Diskusia o mm, správe menovej únie je potrebná a je aj najvyšší čas, aby sme ju mali. Správa eurozóny si vyžaduje tri prvky. Po prvé, Máme tu spoločné pravidlá, ktoré e, spravujú fiskálnu ekonomiku členských štátov. A toto je vlastne tá chrbtica celého správneho systému. Európsky semester je možno najlepším príkladom tohto celého. Myslím si, že treba, byť, e, treba si povedať, že tieto usmernenia nám slúžili dobre a pomáhali aj členským štátom. Po druhé, efektívnosť našej správy e, takisto závisí aj od inštitúcií a ide o spoločné inštitúcie, ktoré využívame. Tieto zabezpečili pozdvihnutie úrovne na novú úroveň. Po tretie, pokiaľ ide o menovú úniu eurozóny, e, to si vyžaduje aj kontrolu medzi jednotlivými členskými štátmi aj zo strany európskych inštitúcií. Je to veľmi dôležité a preto máme aj euroskupinu, ktorá začala existovať a toto je aj jej úloha podľa európskych zmluv. Úloha euroskupiny v rámci eurokrízy je ilustráciou významu Takisto sme kreovali a dávali štruktúru neformálnym procesom koordinácie. Dobrým príkladom na ilustráciu toho, čo možno niekedy označujeme ako tzv. soft koordináciu, je fiskálny postoj. Za ostatné mesiace Euroskupina mala viacerý diskusí ohľadne ekonomických vyhliadok a toho, ako ten ekonomický mix má vyzerať. V súčasnej fáze členské štáty dostali odporúčania, aby prispôsobili fiskálny postoj v rámci fiskálneho priestoru ak tieto riziká sa uskutočnia, tak fiskálna reakcia by mala ísť cenou, by mala ísť cestou podpornejšieho prístupu, rešpektujúc fiskálne pravidla. Toto doplňujú tie jednotlivé odporúčania pre členské krajiny a krajiny budú hodnotené na základe tohto politického rámca. Práve preto politická koordinácia na európskej úrovni, takto teda táto vyzerá. Funguje to? To je Veľmi dobrá otázka. Kríza pomohla efektívne synchronizovať náš biznis cyklus a dnes máme najmenšiu e, rozptýlenosť e, jednotlivých pozícií, ktorú sme tu doposiaľ mali. Samozrejme, je tu priestor na zlepšenie cestou ďalšej integrácie aby sme monetárnu politiku ešte viac efektívnili. Avšak v tejto chvíli ten proces ako taký je veľký výdobytok jednotlivých prvkov e, správy bolo to kľúčové na to, aby eurozóna bola viac odolnejšia. Avšak súčasný svet je už odlišný od toho, ktorý sme tu mali predtým. Máme tu výzvy klimatických zmien a takisto aj digitálne transformácie a to si vyžaduje rozhodné kolektívne kroky. Sú tu takisto aj veľké geopolitické napätia, e, máme tu viaceré negatívne tendencie a neistoty, ktoré súvisia s budúcimi obchodnými vzťahmi. Čelíme tu aj kritickým voľbám a voľbám, ktoré musíme riešiť alebo problémom, ktoré musíme riešiť a chceme ponechať našu zvrchovanosť aj v budúcnosti. V tomto kontexte je dobré, aby sme zhodnotili, že či naša správa e- v rámci eurozóny je ešte stále aktuálna a vhodná. V tomto kontexte Euroskupina včera privítala komisnú revíziu fiškálnych pravidiel. Euroskupina je pripravená na to, aby prispievala do procesu verejných konzultácií, ktoré boli k tejto téme spustené. Za ostatné dva roky sme takisto revidovali aj inštitucionálnu architektúru EMU. Na Eurosamite Euroskupina dostala úlohu, aby preskúmala práve tieto otázky. Táto úloha nebola iba technicky komplexná, ale aj z politického hľadiska citlivá. Vyžadovali si to hĺbkové diskusie diskusie a vyvážené riešenia. Dovolte mi poskytnúť určitý prehľad o tejto práci a ďalších krokoch. Začnem teda o rozpočtových nástrojoch pre eurozónu. Je to najnovšia časť v rámci hĺbkového projektu EMU. Diskusie pripravili pôdu pre Eurosummit a dohodu, ktorá z neho vzýšla ohľadne takéhoto nástroja. Bola to súčasť eurorozpočtu. Pokiaľ ide o rok 2019, Euroskupina hovorila o operačných princípoch práve pre tento nástroj. Dovolte mi v stručnosti prejsť niektorými hlavnými črtami. Dohodli sme sa, že tento nástroj má spolufinancovať národné reformy a verejné investície s cieľom cieľom podpory konvergencie a konkurencieschopnosti v rámci eurozóny. Konvergentosť nie je prirodzeným výsledkom menovej integrácie, vyžaduje si národné a európske politiky, ktoré budú podporovať investície, ale aj reformy. Vyžaduje si to vyčlenený rozpočet pre krajiny eurozóny. Tieto investície a reformy budú mať za cieľ podporovať konkurencieschopnosť konvergencie a takisto Ďalšie prvky posilňujú menovú politiku Európskej centrálnej banky a to prináša aj ďalšie benefity, ktoré môžu žať európsky občania z jednotnej medy. Aby sme sa vyhli tomu, že verejné investície budú otriasané v časoch krízy, máme tu prispôsobenie v rámci E, miery kofinancovania, ktorú sme takisto pripravili. Počítame takisto s tým, že tu bude alokácia časti zdrojov tohto nástroja, aby sme pomohli tým krajinám, ktoré musia čeliť špecifickým e, výzvam. V júni roku 2019 Eurosummit zdôraznil význam autonómnosti rozhodovacieho procesu v rámci členov eurozóny. Strategické orientácie pre investície a reformné priority, ktoré podporuje tento nástroj, budú zabezpečené práve zo strany Eurosummitu a Euroskupiny. Eurosummit a Euroskupina budú takisto hovoriť aj o tom, ako jednotlivé návrhy, ako majú krajiny riešiť na veľké problémy. Tieto úpravy by mali posilniť koordináciu európskej eh, hospodárskej politiky a takisto aj zlepšiť niektoré kľúčové prvky, čo častokrát chýba v rámci implementácie našich spoločných pravidiel a usmernení. Implementácia rozpočtového nástroja bude predmetom kontroly zo strany Európskeho parlamentu a absolutória. Ja počítam so vašou zaangažonácťou a podporou. Zároveň národné parlamenty môžu zohrávať úlohu pri kreovaní návrhov členských krajín, pokiaľ ide o BIC. Dovolte mi teraz povedať pár slov, pokiaľ ide o finančné aspekty tohto nástroja. Lídry sa rozhodli, že tento nástroj bude súčasťou európskeho rozpočtu, že veľkosť rozpočtového nástroja bude rozhodnutá zo strany lídrov. Ja nemôžem teraz prejudikovať výsledok týchto diskusí, ale je pravde pravdepodobné, že samotná veľkosť tohto nástroja, aspoň v tých počiatočných fázach, bude skromná. Pre, je to politická diskusia, ale som presvedčený o tom, že naši lídry urobia rozhodnutia na to, aby zvýšili jeho e, sil, údernú silu. Uh, hovorí sa o tom takisto v kontexte o vlastných zdrojoch môže byť medzivládna dohoda, Včera Euroskupina rozhodla o správe, kde sa stanovili kontúry, pokiaľ ide o IGA. Táto správa má umožniť lídrom, aby prijali informované rozhodnutie o tom, či rozhodnú alebo nerozhodnú o IGA, čo môže 18 členským štátom dať možnosť, aby zvýšili rozpočtovú obálku po tohto nástroja. Máme flexibilitu a takisto ďalšie prvky, ktoré sú ukotvené v rámci BIC. Rozpočet je revidovaný každých 7 rokov. Pokiaľ ide o BIC, tam každý rok, každý jeden rok, tak ako si stanovujeme naše priority, budeme musieť čeliť otázkam, že či máme dostatočné množstvo zdrojov na to, aby sme riešili výzvy. Ak odpoveď bude nie, tak budeme musieť navýšiť peniaze do tohto nástroja. A práve preto odporúčania v rámci eurozóny budú v budúcnosti také veľmi dôležité. Čo je teda rozdiel? Rozdiel je efektívnosť, účinnosť a nie veľkosť. Preto by som chcel povedať, že financovanie nástroja momentálne nie je až také dôležité. Politika je častokrát o hľadanie vyváženosti medzi ambíciou a pragmatizmom. Ja som presvedčený, že istotne všetci viete, ako to v skutočnosti vyzerá. Ja som presvedčený o tom, že pokiaľ ide o rokovania medzi Radov a Európskym parlamentom ohľadne tohto nástroja, budú čo možno najskôr uzatvorené, aby to mohlo začať fungovať už v roku 2021. Dovolte mi v stručnosti takisto povedať pár slov ohľadne ďalších dôležitých e, hĺbkových úlohách v rámci EMU, na ktorých Euroskupina v minulosti pracovala. Minulého decembra Euroskupina prijala rozhodnutie principiálne ohľadne revízie e, dohôd a Budúci mesiac e, máme za cieľ finalizovať politické diskusie ohľadne reforme SM, pokiaľ ide o stanovenie, stanovenie si ďalších priorit a národné parlamenty to budú musieť ratifikovať v rámci náležitého procesu. Tento proces môže teda trvať až do polovice roku 2021. Revízia zmluv urobí z tohto nástroja nástroj, ktorý bude viac disponibilný. Malé a stredné, úlohy, malé a stredné podniky budú zohrávať kľúčovú úlohu v rámci euro eurozóny. Ďalší dôležitý výdobytok je takisto dohoda, ktorú ESM má zohrávať v rámci e, fondu pre riešenie, jednotné riešenie kríz. Toto je kľúčový prvok v rámci bankovej únie. Hovoríme o podmienkach a robíme potrebné úpravy na to, aby sme tu mohli ho zaviesť v roku 2021, to znamená o 3 roky skôr, ako to bolo naplánované. Ďalšie nedoriešené prvky v rámci nášho programu je tzv. tretí pilier bankovej únie, Európsky Európska schéma ochrany vkladov. Pokiaľ ide o viaceré otázky, ktoré súvisia s bankami, rozhodli sme sa, že budeme postupovať komplexne. To sa týka integrovaného bankového sektora a znížených rizik, lepší krízový manažment a väčšia, väčšie záruky v rámci stability. Tieto diskusie sa viedli na ministerskej úrovni pod dohľadom euroskupiny. Som presvedčený, že to pomohlo mm, urobiť potrebnú dynamiku pokiaľ ide o túto tému. Dúfam, že do júna sa nám podarí dohodnúť na komplexnej pra- pracovnom pláne, pokiaľ ide o plnenie tohto mandátu. Našou spoločnou ambíciou by malo byť, aby sme mali komplexnejšiu bankovú úniu, ktorá by mala byť implementovaná do konca súčasnej legislatívy. Tieto všetky prvky spolu s e, kapitálovými trhmi, ktoré si budú vyžadovať e, dostatočné finančné prostriedky v rámci eurozóny, to bude kľúčové v rámci zabezpečenia a podpory zvrchovanosti eurozóny eurozóny. Tým sa už dostávam na záver mojich, mojho príhovoru. Pokiaľ je reakciu na krízy, boli tu zavedené viaceré potrebné úpravy v rámci európskej správy a toto urobilo z eurozóny eurozónu, ktorá je viac odolná. Euro nám pomáha na to, aby sme riešili ťažkosti, ktoré súvisia s krízou. Fungovalo ako taký štít, tak toto už teraz môžeme vnímať. Vnímajú to tak občania, podniky a vnímajú to tak aj investori mimo eurozóny. Máme tu však nové výzvy, ktoré treba riešiť, ktoré vlastne revíziu e, považujú za dôležitú a potrebnú. E, inštitúcie si vyžadujú, sa vyžaduje ďalšia práca zo strany inštitúcií, avšak vidíme, že politická vôľa existuje na to, aby sme sa pohli dopredu, a to aj keď iba postupne. Euroskupina bola hybnou silou, pokiaľ ide o pozitívne zmeny v rámci inštitúciálneho prostredia eurozóny a ústil by som vás, že budeme aj naďalej zohrávať našu kľúčovú úlohu. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a ďakujem na vaše reak- teším sa na vaše reakcie. Ďakujem pekne, pán Centeno. Hovorili ste trochu dlhšie, ako sme s tým počítali, ale Teraz dostane slovo pán Dombrovskis, ktorý je podpredseda Európskej komisie. Teraz dostanete slovo a budete hovoriť o prioritách Európskej komisie. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, Vážené kolegyne, kolegovia, je pre mňa veľkou cťou moc dnes na tejto pôde k vám prehovoriť aby sme, a zamerať sa na hĺbšiu spoluprácu v rámci EMU. Potrebujeme sa starať o svoju prosperitu a stabilitu a pôsobiť na prospech našich občanov. Nachádzame sa v takom globálnom prostredí, kde sa musíme zamyslieť nad medzinárodnou architektúrou. Silnejšia hospodárska menová únia e, je našim cieľom a preto sú vytýčené aj príslušné usmernenia a demokratická zodpovednosť s tým tiež súvisí. Jedna, jedno z ponaučení európskeho semestra súvisí aj s tým, ako sa pripravuje agenda pre reforiem. A preto sme radi, že teraz medzi jednotlivými cyklami toho semestra môžeme prehovoriť aj tu v parlamente a venovať sa príslušným prioritám, ktoré súvisia s našou ambicioznou agendou, ktorá, verím, sa stane realitou. A preto musíme náležite zamerať svoje úsilie. Zamerajme sa momentálne na bankovú úniu. Toto súvisí aj s tým, že budeme chrániť E, peniaze našich daňových poplatníkov, aby sme nemuseli platiť my za chyby, ktoré robia banky. Preto potrebujeme silný integrovaný finančný sektor, ktorý zabezpečí dostatok prostriedkov aj pre priemysel a tak ďalej. Komisia je pripravená bližšie sa angažovať s členskými štátmi aj s parlamentom, pokiaľ ide o témy súvisiace e, s hospodárskou menovou úniou, potrebujeme dosiahnuť aj potrebné dohody, ktoré sa týkajú financií. Témy ako tieto, ktoré sú naliehavé a nie celkom jednoznačné, ale sú dôležité aj pre budúcnosť Európy. Preto hovorím aj o reforme Európskeho um, mechanizmu stability a to by nám umožnilo uh, posilniť aj e, nástroje na ktoré sa používajú pre núdzové situácie. Okrem toho, ide aj o kapitál, teda úniu kapitálových trhov, ako ďalšiu tému, hlavne teraz, keď Spojené kráľovstvo odišlo z Európskej únie a došli, dospeli sme ku konsenzu, že treba náležite vytvárať pracovné príležitosti a dbať o rast v oblasti priemyslu. Naše malé a stredné podniky potrebujú diverzifikovaný prístup ku financiám a preto rozbehneme aj spolo- e, súkromnoverejný fond, ktorý má podporiť malé a stredné podniky. Od, ratáme s tým, že tento nový systém spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom bude aj nástrojom na stabilizáciu a okrem toho je tu ďalšia téma, ktorá sa venuje insolventnosti a podpore podnikateľov. Po tretie, chceme zabezpečiť, že program a podporu reforiem bude už fungovať v roku 2021. Vítame pokrok, ktorý nastal v oblasti finančného nástroja BICC, BIC, hlavne pokiaľ ide o naše regióny a pritom stimulujeme aj finančnými Ehm, mechanizmami podpory rozvoj v týchto regiónoch. Pracujeme aj na eh, zabezpečení systému eh, dôchodkov a podpory v nezamestnanosti, hlavne eh, pokiaľ ide o konvergentnosť členských štátov v súvislosti s menovou úniou. Keď hovoríme o riadení a správu ekonomiky a financí, tak E, je tu aj otvorená debata o tom, aké pravidlá tu platia, čo treba ešte vylepšiť. A pán komisár Gentiloni bude viac hovoriť o tomto. Dámy a páni, živá menová a hospodárska únia, banková únia, únia bankových trhov. Toto všetko sú tie najlepšie kroky, ktoré majú posilniť stabilitu a posilniť úlohu eura a posilniť naše, našu ekonomickú a finančnú autonómiu. Ide o to, aby sme posilnili našu pozíciu aj na medzinárodnom fóre, kde e, Európa sa pokladá za ten správny model medzinárodnej spolupráce a preto je tu aj veľmi významná priorita, aby sa Európa stala geopolitickým hráčom, ktorý bude silný a bude presadať svoj ekonomický model. Je to náš spoločný cieľ, takže sa potrebujeme my, európsky predstavitelia, teda predstavitelia Európskeho parlamentu a aj predstavitelia národných parlamentov. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Dombrovskisovi. A teraz poprosím o slovo pána Pavla Gentiloneho, komisára pre ekonomiku, aby nám pohovoril o prioritách Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Je pre mňa veľkou cťou a radosťou, že môžem prehovoriť k vám na tomto fóre. Tu v Európskom parlamente a práve keď hovoríme na tému riadenia a správa ekonomiky. Myslím, že je veľmi dôležité o tomto hovoriť práve teraz, keď Európsky parlament e, má čoraz väčšiu úlohu z hľadiska systému európskych inštitúcií. Témy, ktoré sa týkajú Európy, sú čoraz aktuálnejšie. A napríklad v talianskom parlamente e, to tiež prebieha. A budem hovoriť teraz po anglicky. Teraz je práve e, ten správny čas na takúto rozpravu, pretože práve sme spustili, ako už Valdis spomínal, e, e, oznámenie komisie o prehodnotení našeho našho spôsobu riadenia správy ekonomiky. A, takže všetko toto prichádza v správny čas. Takže najprv musíme hodnotiť eh, aj to, čo sa predvídalo na zimu a rast pokračuje, to je dôležité a to už beží asi 7 rokov tento nárast, ale pokračuje oveľa pomalšie, než sa predvídalo. Čiže tu riziko nízkeho rastu, nízkych eh, úrokových sadzieb a pomerne dlhého obdobie. A zároveň s týmto sú ešte aj rizika zvonka, s ktorými musíme ratať a ktoré môžu ovplyvniť túto situáciu. Predovšetkým prepuknutie koronavírusu, v, teda prepuknutie epidémie koronavírusu v Číne. Takže je to rast, ale sú tu výzvy, ktorým čelíme. Po druhé, nová komisia a európske inštitúcie majú pred sebou veľmi ambiciozne výzvy, predovšetkým Európska ekologická dohoda, Green Deal, digitálna transformácia a ešte aj demografické výzvy. Toto všetko e, zadefinováva aj pôsobenie komisie aj toho nového európskeho cyklu, ale všetky tieto úlohy znamenajú veľké potreby v oblasti investícií. A verejné investície ešte stále e, pod úrovňou, ktorá bola pred krízou. Takže aj tá revízia, ktorú sme rozbehli pred desiatimi rokmi, sa pokúša pozrieť sa späť Čiže ako fungovali naše pravidla za posledných 10 rokov a slúžia aj na to, aby sme sa mohli obhliadnúť okolo seba a pozrieť sa, ako to tu okolo nás funguje a aby sme sa dokázali pozrieť aj dopredu, ako zmeniť, čo zmeniť na tých pravidlách, aby boli lepšie. Keď sledujeme, čo fungovalo a čo nefungovalo, Myslím, že to je celkom jednoduché. Určite sme znížili náš, defi, náš deficit teda a po kríze nastalo pomerne stabilné obdobie rastu. Znížili sme dlh, ale na, je to na rôznych úrovniach v jednotlivých krajinách. Okrem toho nepodarilo sa nám vyhnúť procyklistickým politikom pro cyklovým pardon, procyklickým eh, javom. A celkovo, keď si zoberieme obraz tej novej situácie, v ktorej sa nachádzame, snažíme sa teda eh, pravidla zaktualizovať a vylepšiť. Nede o to, aby sme boli za alebo proti verejnému financovaniu, ale ide o zloženie, o kompozíciu týchto financií. Nejde teda o to, že by sme chceli narušovať nejaké naše pravidlá, ale ide o aktualizáciu, o modernizáciu pravidel, aby zodpovedali situácii a aj tým výzvam, pred ktorými stojíme. A okrem toho, máme určité ciele, ktoré sa týkajú vylepšovania pravidel. No, spomeniem, ide o to, aby sme tie pravidlá zjednodušili. Ľahko sa povie, ale ťažšie už je to zrealizovať. Často sa vynoria aj určité zložitosti a vieme, že samotné pravidlá mm, už sú dosť zložité aj tak a obsahujú viacero nástrojov, keď sa máme napríklad správne rozhodnúť. Ale zároveň tá zložitosť, ak je až príliš zložitá, prepáčte, že idem takto do hĺbky, ale e, naozaj potom je to už ťažké aj porozumieť. Teda občania tomu potom ťažko rozumieť. Ja dokonca ešte aj v parlamente, alebo aj vláda s tým môže mať problém, ako to správne pochopiť. Druhá vec, na ktorú chcem poukázať, je, že tieto pravidlá sa vyvíjajú a mali by byť viac orientované e, na príjimateľov týchto informácií, čiže mali by byť čitateľnejšie a mali by pomáhať rastu. Ako som povedal, nie je to všetko jednoduchá záležitosť, ale tie rozdiely, ktoré existujú, môžeme preklenúť v záujme lepšej budúcnosti. Predovšetkým, ak budeme využívať e, svoju politickú dobrú voľu a samozrejme, ak využijeme aj vplyv národných parlamentov, pretože toto je tá správna cesta, ak chceme naše výsledky dosiahnuť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gentiloni, hovorí pani predsedajúca. A teraz má slovo pán Fabio Panetta, ktorý je členom správnej rady Európskej centrálnej banky. Takže poprosím ho, nech sa vyjadrí ku monetárnej teda politike. Mr. Deputy Prime Minister. Vážený eh, podpredseda vlády, vážený pán komisár, eh, veľa ctení poslanci a poslankyne, dámy a páni, je mi cťou vystúpiť pred vami v dnešný deň. Ekonomická menová únia eh, znamená, eh, že európske a národné E, koncepcie by mali byť zosúladené a to zároveň znamená užšiu spoluprácu medzi európskymi inštitúciami a vami. Od samého začiatku projekt EMU e, sprevádzali dve e, nosné diskusie. Prvá diskusia sa e, týkala e, postupu integrácie, e, pričom mnohí tvrdili, že politická konvergencia by mala predchádzať menovej únii a boli ďalšie dôvody, ktoré sa už uvádzali. Ďalší dôležitý aspekt sa týka otázky toho, či už v či hneď od začiatku e, začleniť nových členov do eurozóny, alebo e, či najprv počkať, aby inštitúciálne zázemie bolo dostatočne silné. Tieto diskusie poukazujú na rozhodnutia, ktoré e, sú nad rámcom len čisto ekonomických úvah a hovoria o e, to, čo spája Európy. E, spája Európu, to znamená užia spolupráca v rámci Európy Musíme si uvedomiť, e, že sú dve dôležité priority, ktoré my musíme mať na zreteli. Poprvé, e, ako sa bude rozširovať eurozóna, potrebujeme mať takú architektúru e, Unie, EMU, aby vyhovovala účelu, ktorú má slúžiť. A druhá priorita sú záujmy nových aj tzv. starších členov, existujúcich člen, členov eurozóny. A kolektívne by sa mali e, e, snažiť vysporiadať sa s problémami, ktoré spadajú do, do jej kompetencie je dôležité si uvedomiť, že spolupráca na európskej úrovni a zdieľanie meny znamená aj posilnenie úlohy, ktorý členské štáty eurozóny zohrávajú celosvetového hľadiska. Ekonomická integrácia musí byť efektívne zvládnutá, ak má skutočne prinášať to, čo sa od nej očakáva. Tak, ako sa postupne pridávajú krajiny do eurozóny, eurozóny ekonomická štruktúra sa stáva diverzifikovanejšou a e, potenciál e, vzájomného ovplyvňovania medzi krajinami a finančnými štruktúrami, finančnými štruktúrami narastá. Ak toto nebude hm, dostatočne dobre zvládnuté na úrovni riadenia, eh, tak bude to znamenať eh, hm, nie zosúladenie, ale práve narušenie synchronizácie. Počas krízy eh, teoretické, teoretické vyhodnotenie takýchto rozdielov sa stal tvrdou realitou. Vzhľadom na neúplnú povahu profil Únie EMU e, úverová kríza a spomalovanie ekonomiky v roku 2012 a 2013 zasiahlo všetky krajiny v Európe veľmi výrazne. Vtedy sa Európska centrálna banka e, musela zhotiť svoje úlohy, uplatniť v plnej miere svoj mandát No a e, vieme, že od začiatku oživovania ekonomiky, to znamená roku 2013, ekonomika eurozóny vytvorila viac ako 11 miliónov pracovných miest. Boli prijaté zásadné kroky, aby architektúra EMU bola odolnejšia. Vytvoril sa mechanizmus bankového dohľadu a takisto aj spoločný systém, ktorý má pomáhať bankám v problémoch a v neposlednom rade bol, bol e, uvedený do života posilnený mechanizmus ESM ale na základe nedávneho vývoja vieme, že e, je pred nami ešte veľa úloh, ktoré musíme dosia- dotiahnuť. E, inflácia je e, pod hladinu predpokladanú riadiacím správnou radou eurozóny a zdá sa, že ekonomický rast vykazuje prvky stabilizácie i napriek tomu tento rast je stále pomerne nízky. Po svetle povedaného eh, eh, ekonomika eurozóny bude potrebovať aj naďalej pomoc zo strany menovej politiky, aby sa stala dostatočne robustnou. Neúplná povaha EMU eh, samozrejme prispieva k tomu, čoho sme svedkami. Menová politika je postihnutá nedostatočnou podporou zo strany fiskálnych a ostatných politik. Rozširuje sa Eh, menová únia a eh, diverzita narastá. To znamená, že je trošku ťažšie eh, dohodnúť sa na tom spoločnom. Musíme si uvedomiť, že je potrebné mať silné inštitúcie, ktoré majú silný mandát a silne aj politickú podporu. Agenda na rozširovanie eurozóny by mala ísť roka v ruke s agentov na prehlbenie eurozóny. A tomu treba venovať ďalšiu politickú diskusiu. E, prehlbená EMU neznamená, že členské štáty eurozóny e, majú menšie, menší okruh povinností práve naopak. E, história nám ponúka veľa príkladov toho, ako môžu veci sa vyvíjať musíme sa snažiť o to, aby nové e, štáty eurozóny splňali ekonomické a právne podmienky úspešného e, členstva. Je dôležité samozrejme, aby tieto krajiny, prvne sa stanú členmi eurozóny, plne prebrali e, aký komunitér, pretavili ho do svojej e, e, legislatívy a aby splnili aj e, numerické konvergenčné kritéria predtým, než príjmu euro. Toto sú kroky dôležité, ale same o sebe nepostačujúce na to, aby z dlhodobého hľadiska sa, dalo, sa dali využívať všetky prínosy vyplývajúce z členstva EÚ EU a eurozóny. Musíme si uvedomiť, že podľa slov platných európskych zmluv potrebujeme trvalo udržateľnú konvergenciu. Je v záujme všetkých členských štátov, aby e, sa e, vyhli e, nekonzistentnosti, nedôslednosti, pretože, tá, pretože to potom poznačí aj konvergenčné aktivity z dlhodobého hľadiska. Rozbehnutie menovej Európskej únie bolo sprevádzané e, veľmi silnou konvergenciou dlhodobých úrokových sadzieb, ale mnohé e, štáty zlyhali e, tom, aby využili eh, ekonomický rast a eh, súkromné financie, ktoré boli k dispozícii. Nevyužili sa na riešenie existujúcich nevyvážených ekonomických aspektov. Mnohé z krajín, ktoré sa stali súčasťou eurozóny eh, neskôr, sa zachovali ešte pozitívnejšie ako tie, ktoré som spomínal. Musíme si uvedomiť, že perspektívny člen eurozomy eurozóny e, musí stavať na úzkej spolupráci medzi e, vnútroštátnym bankovým dohľadom a ECB. To znamená, že bankový sektor daného členského štátu je podrobený e, detálnemu vyhodnoteniu potenciálnych slabností. Tým, na tie treba hľadať riešenia. Na záverom, by som chcel konštatovať, že namiesto toho, aby sme rozoberali, čo je dôležitejšie, či rozšíriť alebo, alebo prehlbiť menovú úniu, myslím si, že vo svojom príspevku som poukázal na to, že akékoľvek rozširovanie eurozóny musí ísť ruka ruky s opatreniami, ktoré zabezpečia prehlbenie tejto e, eurozóny, či po stránke politickej alebo ekonomickej. A parlamenty pritom zohrávajú kľúčovú úlohu. Európsky parlament a národné parlamenty e, majú veľmi zodpovednú úlohu v zákonodárnej oblasti a tak na pomoc integrácii. Ďakujem pekne za pozornosť. Tak, takže e, Pani Tinali dá potom slovo e, predstaviteľom jednotlivých národných parlamentov a e, členom e, Európskeho parlamentu. Začneme pani, s pani Kretu z Rumunského senátu. Takže už máme veľmi bohatý zoznam rečníkov, ktorí sa prihlásili do rozpravy. Ďakujem pekne. E, ja som e, e, od samého začiatku sa podielala na konferenciách v zmysle článku 13. Nechcem byť otravná, ale ak hovoríme o vyvážených bežných účtov, je čosi dôležitejšie pre ekonomiku Európu, EÚ. A to by som si dovolila tvrdiť, že je nadradené vyváženosti vnútroštátnych rozpočtov rozpočtu. Myslíme si, že treba si uvedomiť, že e, e, e, rebilovance E, prebytkov alebo deficitov e, je dôležitá úloha. E, história potvrdila, že mám pravdu. Zdá sa, že návrh, o ktorom sa tu hovorilo, sa týka len eurozóny. Čiže leží nám na srdci európska mena, ale nedbáme o Európsku úniu je potrebné včleniť do rozhodovacieho procesu, aspoň do rozhodovacieho procesu aj tie členské štáty EÚ, ktoré sú mimo eurozóny, veď mnohé z nich majú vysoký stupeň ekonomickej integrácie a oni e, e, požívajú výhody e, dočasnej výnimky z eura a pritom veľa európskeho kapitálu sa dostáva do ich bankového sektoru a potom sú členské štáty eurozóny, ktoré sú hlavnými komerčnými partnermi a investormi týchto členských štátov mimo eurozóny. A jedna či druhá kategória členských štátov môže byť obetou pri potenciálnej krízi. To myslíme si, že je tu akýsi predel medzi tými, ktorí majú euro a nemajú euro a mnohými je to vnímané ako zamietavý postoj a napomáha to šíreniu euroskepticizmu v EÚ. Ja sa domnievam, že euro je mena, ktorej sa dôveruje, je to európska e, mena a dokáže byť globálne silnejšia, ak budeme spoločne konať, ak budeme podporovať silnú mieru dôvery nielen v euromenu, ale aj v e, európsky projekt. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Pimenon e, zo Sejmu z Lotyšska. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o hlavný prvok tejto diskusie, to znamená hospodárska správa v rámci menovej únie, Odpoveď na túto otázku je, že fiskálny kompakt a rast pre stabilitu, to sú priority. Najprv metodológia, pokiaľ ide o určenie výsledku, to je veľmi dôležité, pretože to určuje otázku štruktúrálneho deficitu Ide tu o premenu, ktorá častokrát je spochybňovaná, pokiaľ ide o možné pochybenia. Takýto nástroj bude transparentný e, so štruktúrálnou vyváženosťou, ak vtedy, ak budú výdavky pod kontrolou národných vlád. Po druhé, tie kalkulácie pot, pre, v rámci potenciálneho rastu a takisto štruktúrálny deficit, to by malo byť e, stanovené na oveľa dlhšie obdobie ako 2 roky, to znamená 3 alebo 4 roky. To by bolo oveľa lepšie. Po tretie, flexibilita paktu pre rast a stabilitu, to by malo byť rozšírené tým, že sa napríklad vyčlenia z toho aj programy spolufinancovania, ako aj verejné investície a národné príspevky do MMF, a malo by to byť vyňané z tých kalkulácií pre deficit na to, aby sme podporovali investície do digitálnej oblasti vytvárania pracovných príležitostí. Áno, nových pracovných príležitostí. A po tretie, to zlaté pravidlo verejných financií by malo sa stať usmernením, pokiaľ ide o operácie fiskálnych politík. Vlády by si mali požičiavať iba na to, aby investovali, nie na to, aby financovali súčasné výdavky. Toto by podporovalo aj férovosť medzigeneračnú a hospodársky rast súčasnosti Európska únia a eurozóna musia umožniť a podporovať vysoký objem verejných investícií, ktoré sú požadované na posilňovanie udržateľného rozvoja. To je kľúčová otázka pre existenciu a budúcnosť našej únie. Ak finančná politika sa nezmení, tak zlyháme. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my. A teraz dostane slovo člen Európskeho parlamentu Alfred Sand. Ďakujem pekne. Je, zdá sa, že sa ťažko hovorí o pokroku eurozóny zo strategického pohľadu. Sme v uprostred technokratických opatrení, ktorým ľudia nerozumie. Všetko je navzájom závislé. Tento diskurs v Európskom parlamente ako keby sa dial na inej planete väčšina národných parlamentov je vzdialená od toho, čo sa deje. Banková únia sa deje priamo na mieste. E, spustenie e, rozpočtovej kapacity to je takisto veľký problém. Áno, národné deficity sú pod kontrolou, takisto aj e, zadlženia, avšak cesta pre eurozónu je komplikovaná. Súhlasíme s tým, že europrojekt je politickým projektom ale je to hra, kde technokrati hrajú vlastne svoju vlastné šachové ťahy. Kontroly členských štátov pred, pred, idú nad rámec toho, s čím sme počítali. Vráťme sa jednoducho k strategickej politike. Treba akceptovať, že projekt eurozóny má tých, ktorí vyhrávajú a ktorí prehrali. Treba sa pozrieť na to, či to je politická vôľa riešiť to a pripraviť vyvážený výsledok a potom pripraviť také štruktúry, ktoré môžu podporiť tento projekt. Pokiaľ ide o úvahy, ktoré sme tu mali už dlhé obdobie, mali by sme sa skôr sústrediť na otázky pokroku v rámci eurozóny, ale to sa neudeje, pretože druhá možnosť je, že tu budeme mať technokratické pokryky ako doteraz, ale pokiaľ ide o minimálny krok dopredu, nemali by sme ísť cestou toho, tak ako to hovorí Európsky parlament, že treba ísť cestou viac. Z skúsenosti máme, že viac tu nebudeme mať, ale treba sa skôr pozrieť na menej. Keď príde ďalšia kríza, tak tieto malé kroky dopredu nám môžu pomôcť a zadefinujeme nové začiatky, pretože inak budeme stále iba v tejto situácie takéto vajatanie to je vlastne britský prístup, ale vidíme, že Brexit sa predsa len udial a Briti nikdy nechceli byť v eurozóne. Now, uh, Mr. Tuzek from the Croatian Parliament. Pán Tuzek, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po chorvátsky. Hospodárska správa v rámci Európskej únie sa opiera predovšetkým o pravidlá. V poslednej dekáde sa viac zjednodušovali tieto pravidlá, hlavne fiškálne pravidlá prostredníctvom paktu pre stabilitu a prostredníctvom uzatvorenia fiškálneho paktu, ktorý je vlastne súčasťou zmluvy o stabilite a koordinácii. EMU sa musí snažiť e, usilovať o musí sa snažiť o fiskálnu úniu. Nie je tu priestor pre nejaké štáty, ktoré by museli čeliť asymetrickým šokom. Táto slabina sa vlastne ukázala v poslednej kríze, kde tie najviac postihnuté krajiny museli prejsť hĺbkovou recesiou bez možnosti transferov zo spoločného rozpočtu. Z tohto dôvodu vítam vytvorenie pak Európskeho mechanizmu pre stabilitu, čo je vlastne nástroj, ktorý má pomáhať členským štátom, ktoré musia čeliť čeliť finančným ťažkostiam. Ďalej, implementácia procesu makroekonomických nezrovnalostí to má prispôsobiť k pod to má pomôcť pri podpore európskeho semestra. Takto sa zaktivizujú mechanizmy pre tie členské štáty, ktoré majú problémy riešiť makroekonomické problémy. Tie štáty, ktoré odmietnú implementovať dôležité odpore, odporúčania, môžu ísť do tej korektívnej fázy tohto procesu. Ďalší dôležitý kanál, ktorý tu máme na dosiahnutie väčšej e, stability, je e, kapitálová únia. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. A teraz dostane slovo pán Člotvík z Holandska. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani predsednička, mám otázku pre pána Centenaja. Ja som si prečítal jeho tweet, pokiaľ ide o reakciu na tweet nášho ministra financí, pana Luxtru, pokiaľ ide o význam toho, ktorý eh, holandský parlament pripisuje Euroskupine pre transparentnosť. Pán Centenajo, reagoval, že sú tu navrhnuté opatrenia ešte v roku 2019 a že e, väčšia transparentnosť sa buduje krok za krokom. Môže pán Centenajo nám povedať niečo viac ohľadne nových krokov, ktoré urobí v rámci roku 2020 na to, aby zlepšil transparentnosť? A môže nám povedať niečo ohľadne dokumentu, ktorý dostal od holandského parlamentu, od môjho kolegu Petra Osmeta, kde sa hovorí o otváraní zatvorených dverí? pokiaľ ide o nejaké návrhy ohľadne toho, ako sa dajú rýchlejšie otvoriť dokumenty, pokiaľ ide o legislatívnu radu. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Slaru za Európsky parlament. Nech sa páči som dosť pesimista, pokiaľ ide o budúcnosť. Ale na druhej strane ide o to, aby sme nemali stále nejaké obavy, hovorí pán poslanec Pitlaru. Hovoríme o digitálnej transformácii, ale tak by sme si mohli predstavovať aj EMU. EMU. V rámci našej pracovnej skupiny som naozaj nadšenec toho, že euro proste tu je, ale sú tu krajiny, ktoré sú pripravené, respektíve sú také, ktoré nie sú pripravené a sú tu e, krajiny, ktoré sú pripravené, ale nechcú euro. Takže keď budeme spolupracovať s týmito krajinami a pokúsime sa urobiť e, niečo viac preto, aby e, sa šírilo určité povedomie v tajných tých krajinách, proste vo sveta. Potrebujeme tento proces dostať ďalej. Po Brexite musíme držať viac spolu. Ako spravodajca za Európsky parlament a spravodajca na tému reforiem. Chcem povedať, že budeme mať nástroje nejaké, ale aj stimuly. Nie, radšej než nejakú právnu povinnosť. Radšej stimulovať e, ten proces prístupu, aby sme išli do hĺbky aj do šírky. Ale dôležité je nájsť tú vyváženosť, aby sa mohol ten nástroj použiť transparentne a aby sme mohli byť pripravení e, skladať účty našim občanom. Chcem zdôrazniť fakt, že konvergencia skutočná konverziácia. Alebo keď hovoríme o zelenom díle, Green Deal, nezabúdajme že je tam obsiahnutý sociálny rozmer, deti, vzdelávanie, bývanie a tak ďalej. Toto všetko znamená konvergenciu v rámci EÚ, aby sme mali skutočne priestor pre ďalšie rozširovanie eura. Ďakujem. Ďalej má slovo pán Lelovač z chorvátskeho parlamentu. Má slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Udržateľnosť eura po kríze e, to vlastne priviedlo k tomu, že sa viac hovorí o bankovej únii v rámci EÚ a na celoeurópskej úrovni a toto viedlo aj k tomu, aby sa viac hovorilo o riadenia správe a o tom, že treba završiť bankovú úniu čím skôr. A viac sa hovorí aj o zabezpečovaní poisťovní. Ďalej je tu ešte tu určite opatrenie, ktorom, e, ktoré poznáme ako backstop. Tlmočníčka sa ospravedlňuje, pretože rečník číta príliš rýchlo a nedá sa to z tej chorvačtiny slušne tlmočiť. Pokiaľ ide o legislatívny rámec, ten je veľmi široký. Ide aj o otázky e, bankrotov a vítame aj vyjadrenie rady, Eh, na túto tému a vítame aj to, že v oblasti eurozóny sa hovorí o završení bankového, bankovej únie a aj únie bankových trhov. Ďakujem. Ďalej má slovo pán Kosor z Chorvátskeho parlamentu. Nech sa páči. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice a kolege, osim provedenih važnih institucionalnih promjena i nadogradnje arhitekture Europske monetarne unije, iznimno je bitno da države članice Musíme posilniť architektúru Európskej únie, pokiaľ ide o tieto inštitúcie a členské krajiny musia zabezpečiť úlohu pre nové mechanizmy. Členské štáty musia takisto mať možnosť účasti na koordinačných mechanizmoch a mať pocit vlastníctva, pokiaľ ide o jednotlivé reformy. Pokiaľ ide o ďalšie posilovanie a prehlbovanie menovej únie, potrebujeme završiť tú bankovú úniu, musíme zriadiť úniu kapitálových trhov a takisto začleniť aj má určité ochranné mechanizmy pre, na, teda na európskej úrovni. Pokiaľ ide o chorvátsky pokrok, my sme znížili makroekonomické nevyváženosti a preto sme zaslali aj list e, Eh, ktorý zabezpečí prístup k eh, ktorý má zabezpečiť teda náš vstup do eurozóny. Zaslali sme ho jednotlivým inštitúciám, ako aj ostatným členským štátom. Chorvátsko už v rámci týchto diskusí preukázalo pripravenosť a ochotu zúčastniť sa na tomto procese a inštitúcie preukázali politickú vôľu rozšíriť eurozónu. Vo všetkých týchto listoch, ktoré sme zaslali európskym inštitúciám, sme sa zaviazali, že v šiestich oblastiach urobíme 19 opatrení, posilníme odolnosť baniek, posilníme spoluprácu s Európskou centrálnou bankou, posilníme makroprudenciálny rámec, posilníme boj proti praniu špinavých peňazí, zlepšíme e, zber a spracovanie e, údajov a Takisto znížime administratívne zaťaženie. Chorvátsko chce dosiahnuť tieto ciele do polovice roku 2020, čo ukazuje, že sme vážnym kandidátom, pokiaľ ide o vstup do ERM. A pokiaľ ide o hospodárskú správu veci verejnej, tak tu musíme zobrať na seba takisto zodpovednosť a to sa týka aj úloha, par, úlohy parlamentov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Mavlidis z tohto parlamentu. Thank you, Chairwoman. I will speak my mother tongue. Budem hovoriť svojou materčinou. Som toho názoru, že že teda sa búrame cestou, ktorý by čo najlepšie mali podporovať e, vývoj v Európe a musíme proste reagovať na Tí, ktorí chcú mm, zničiť e, to, čo sa v Európe dosiahlo. A musíme byť aj, proste musíme byť rázni voči populistom. A toto si vyžaduje urobiť ďalší krok, aby sme využili tie nástroje, ktoré nám pomôžu navzájom sa zbližovať. Teraz e, tu už počas druhého funkčného obdobia parlament, tohto parlamentu teda mám pocit, že pokiaľ je o európsky semester, tak to, čo navrhujeme my ako skupina už celé roky, je to, že zdôrazňujeme sociálne, environmentálne aspekty, aby mali byť zahrnuté do tohto európskeho semestra. To je na jednej strane. Na druhej strane ide o prehlbovanie toho, o čom tu hovoríme. Mám na mysli niektoré nástroje, nástroj hospodárskej a menovej únie ja ako ekonóm si neviem predstaviť, že na jednej strane budeme hovoriť o prehlbovaní trhu, spoločného trhu a na druhej strane e, sa ešte nedosiahlo v bankovej únii to, čo by malo byť dosiahnuté. Hovorí sa o technických problémoch, ale problém je tu s tou prekážkou stále a to je politika niektorých členských štátov. A na záver Pokiaľ ide o e, transfer, tak sme tu v novej etape cieľov až do roku 2050. Musíme rozlišovať medzi ambíciami a realitou. Čo dokážeme reálne zvládnuť? Áno, zdieľame tento európsky projekt, ale samozrejme akákoľvek vec, ktorá sa urobí e, chybne, môže vygenerovať ďalšie problémy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hovorí pani predsedajúca. A teraz dáva slovo pánovi Bergegerovi z Bundestagu. Vážené prezidium, zasadnutia dámy a páni, doterajšia štruktúra riadenia euroskupiny eh, je eh, postihnutá mm, minulou, minulým vývojom a v podstate eh, je dôležité preklopiť do unijného zákonodárstva vzťahy a zmluvy medzi štátmi. Pritom musíme byť opatrní a musíme podporovať demokratizačný proces. O tom hovorila pani Perič, ale treba treba mať e, na zreteli aj kompetencie národných parlamentov, predovšetkým ak ide o rozpočet. Review 2-pack e, and 6-pack, e, takisto aj ESM mechanizmus musí byť dôsledne uplatnený. Musíme vychádzať z toho ponaučenia z krizového vývoja. Predovšetkým sa to musí uplatniť v tých štátoch, ktorí stoja pred potenciálnou krízou, ale ktorému majú problémy firmy. Ak hovoríme o investíciách, tak mali, majú to byť zelené investície. Reforma ESM by mala byť uzavretá. To sa týka aj funkcie backstopu, aj PSL, SL. No ale, ty, ale je dôležité, aby sa to aby toto dosiahlo aj na e, e, štátne dlhopisy a takisto, aby sa to e, uplatnilo aj v prípade veľkých bankových domov, ktorým sa pomohlo. My sa domnievame, že nastalo veľa dôležitých krokov, aby sa navzájom, aby navzájom konvergovali ekonomické pozície členských štátov a musíme musíme lepšie mať štruktúry, účinnejšie štruktúry. Vieme, že eh, okolo 280 miliárd je ten objem, eh, ktorý eh, má slúžiť na to, aby sa veci vyrovnali. No a je dôležité byť otvorený diskusii v tejto oblasti. Thank you very much. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz má slovo pán Rodcis z Cypru. Nech sa páči. Takže rečník si už zapol mikrofón. Dámy a páni, ekonomická štruktúra v súčasnosti, e, ktorú máme, tá vlastne vznikla na, ako reakcia na krízu z roku 2008. Ale musí sa tiež prispôsobovať tomu, aby bola aktuálna. A treba brať do úvahy ekologické, digitálne a ďalšie aspekty zjednodušovanie ekonomickej štruktúry, tej súčasnej, väčšia miera transparentnosti a dôvera občanov, to je práve to, čo sa potrebuje. A nakoniec ešte aj to skladanie účtov, tá demokratická zodpovednosť. A v krátkosti chcem povedať len toto je vlastne garancia poistiek, teda zaistenie poistiek. A to súvisí práve aj s bankovou úniou a treba tu poukázať na význam solidarity medzi členskými štátmi. A toto je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili ochranu jedno, proste jednoznačnú a spravodlivú a aby sme sa vyhli tomu, že hospodársky dohľad, ktorý by sa teda realizoval na európskej úrovni, aby to nešlo proti záujmom sporiteľov, aby proste tu nebola nejaká protiklad, e, teda tendencia, ktorá bude v protiklade e, s záujmami občanov. A musíme teraz zohľadňovať aj príslušné veci, ktoré s týmto súvisia. Videli sme to nakoniec aj v mojej krajine, na Cypre. A ide o to, aby sme chránili sporiteľov a nemusíme sa až tak veľmi ponáhľať nakoniec. Realita ale tlačí, takže je to aj časový aspekt. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Marques. A pán Marques. Budem hovoriť po portugalsky, teda v mojej materčine. Pokiaľ ide o text e, e, toho materiálu, ktorý máme pred sebou v súvislosti s hospodárskou menovou úniou, viem, že tu musíme reagovať na to, že sú tu určité pravidlá, ktoré už nie sú dostatočné. A keď vychádzame zo znamenia Európskej komisie z roku 2015, tak naozaj treba zlepšiť výklad týchto pravidel a treba ich aj zmodernizovať. Keď hovoríme o udržateľnom raste, tak to musí byť tiež nejak odrazené v príslušných pravidlách eh, hospodárskej správy a riadenia. Čiže chceme pozbudiť eh, alebo stimulovať, presnejšie povedané, ekonomiku Európskej únie. Máme určité pravidla, ktoré sú určené na podporu investícií, pre všetkým v oblasti ekologickej. A potrebujeme európsky semester, ktorý bude inkluzívnejší. Taký európsky semester, ktorý sa viac zameria na udržateľný rozvoj a bude lepšie uplatňovať mechanizmy koordinácie. Okrem toho je tu potrebné dosiahnuť vyššiu mieru flexibility a No proti tomu, ak to bolo v minulosti, kedy e, opatrenia boli procyklické, tak to by sme mali skôr opačné použiť. Takže okrem toho je tu aspekt tretieho pilieru, bankovej únie, ochrana vkladov a tak ďalej. A nakoniec ešte chcem povedať, Existujú tu veľké rozdiely z hľadiska makroekonomického a vieme, že niektoré krajiny e, majú problémy s deficitom. Takže toto sa určite prejaví. Ďakujem. Ďalším rečikom pán Stavru z Cypru. Pani Stavru, pardon. Budem hovoriť svojou materčinou po grécky. Pokiaľ ide o ekonomický rámec, tak fakt je, že hospodárska politika eurozóny e, by sa mala, mala vyviesť tomu, že tu nastane väčšie zbližovanie, konvergencia u členských štátov. Fakt je ten, že sú tu stále vážne výzvy, ktoré predovšetkým sa týkajú niektorých členských štátov. A ak máme reagovať na charakteristické črty jednotlivých štátov, tak môžem povedať, že ani pra- finančné pravidlá, ktoré tu platia, nie sú dostatočne vhod, dos, dobré a transparentné. Je potrebné ich aktualizovať. A chcem využiť túto príležitosť aj na to, aby som zablahoželala iniciatíve komisie aby sa teda debatovalo so všetkými zúčastnenými stranami, pokiaľ ide o revíziu súčasných pravidel. Pretože je to vlastne veľmi zaujímavý proces konzultácií, ktorý umožní riešiť veci aj cestou konštruktívnej kritiky a aj cestou zhodnotenia toho sú, súčasného rámca, ktorý tu platí. Čiže ide o to, že keď máme ambiciozne ciele, tak by sme mali mať aj patričné e, nástroje, pre všetkým pokiaľ je ekológiu a digitalizáciu. Chcem ešte povedať, že národné parlamenty v tomto mohli, môžu zohrať kľúčovú úlohu vzhľadom na svoju kompetentnosť a aj kompetencie e, z hľadiska kontroly. A touto cestou by sme mohli práve posilniť tzv. demokratickú zodpovednosť. Ďakujem. A teraz má slovo pán Luigi Maratín z Talianska. Ďakujem za slovo. Len niekoľko bodov. Eh, chcel by som sa vyjadriť k štátom eh, BIC E, e, zdá sa, že tá situácia e, vyzerá nebezpečne, vyzerá to ako, ako pohotovostný fond, ktorý by mal podporovať investície. Na prvý pohľad to znie dobre, ale čo chýba integračnému mechanizmu je práve stabilizačná funkcia. Tá stabilizačná funkcia by, by mala byť podporená akousi sadou nástrojov, napríklad systémom podpory e, zamestnanosti a nie nevyhnutne to pripájať na e, investičnú politiku. Ak si povieme, e, že predovšetkým chceme podporiť stabilizačnú funkciu a to by malo byť zhmotnené aj v európskom rozpočte, tak mali by sme teda prehodnotiť tie, tie investičné trajektórie. No a a e, treba zvážiť, ako budú teda fungovať tieto asymetrické šoky. No čo sa týka vlastne fiskálnych kapacít, myslím si, že to je dôležitá téma tiež, ale skôr chcem poukázať na to, e, prečo sa nepozrieť na veci z očí v oči. E, čiže mali, mali by sme mať limity štátneho dlhu a, a, a, a, a limity E, e, limity e, z zadlženosti. Na jednej strane máme štátny dlh a na druhej strane máme tzv. bezpečné aktíva. A toto sa predovšetkým týka e, komerčných bank. Mali by sme e, sa zbaviť fiskálnych pravidiel, ktoré sú zamerané len na, e, na, na výkonnosti. Ja si myslím, že je potrebné zamerať sa na, na zdroj externalit a to je úroveň a dymatika verejného dlhu v pomere k HDP a toto by mal byť cieľ pravidiel, tých oficiálnych fiskálnych pravidiel, zohľadňujúc situáciu predovšetkým v štátoch eurozóny. Navrhujem, že uzavriem riečnícky zoznam, pretože nebudeme mať čas na zvládnutie všetkých z nich. Teraz dám slovo pánovi Čožeskému z Poľska. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, komisári, e, priatelia, Polsko je za e, e, program reformy podporných mechanizmov, tak ako podporujeme e, e, projekt e, integrácia, podporuje konkurencie schopnosti. Je potrebné sa zamerať aj na štáty mimo eurozóny a chcem presadiť väčšiu mieru konvergencie tých štátov v rámci eurozóny. Ak hovoríme o VCR, viacočnom finančnom rámci, aj v súvislosti s týmito finančnými nástrojmi mali by sme zotrvať na hodnotách z februári 2019 účasť 7 ku 3. E, e, myslím si, že je potrebné zachovať zosúladenie medzi nástrojami, e, ktoré platia v rámci eurozóny a tými, ktoré sú mimo eurozóny. Je potrebné zohľadniť aj dopady jednotlivých členských štátov a dopad reformného balíka z pera komisie, ktoré má zabezpečiť finančnú autonómiu členských štátov Polska Slovensko E, e, sa teší tomu, e, že tie navrhované riešenia pre spomínané programy sú v súlade s princípami hospodárskeho riadenia, tak ako sú zakotvené v aktuálnom európskom semestri. Akékoľvek nové snahy by mali byť zamerané na posilnenie konvergencií medzi jednotlivými členskými štátmi a nemajú ešte viac prehlbovať rozdiely medzi členskými členskými štátmi. Ďakujem. Teraz dám slovo pánovi Difáciovi, ktorý je správadajcom eh, Ekosoku. Eh, je za Ekosok, je správodajcom eh, za stratégiu trvalodržateľného rozvoja. Ďakujem za slovo. Ako ste sám konštatovali, e, e, e, európsky semester a trvaložateľný rozvoj, no, to sa opiera o stabilitu, rovnoprávnosť a ďalšie dôležité faktory. Európsky semester ten semester, ktorý sa čoskoro odštartuje, eh, by mal eh, sa opierať o dlhodobú stratégiu. To je kľúčové. Zdôrazňujem to. Dlhodobá stratégia musí eh, slúžiť na riešenie problémov, ktoré vzidú z digitálneho prechodu a zuplatnenia tej ekologickej dohody Green Deal. Bude to mať dosah na firemný svet, svet práce. Toto je potrebné mať názre zreteli e, a je potrebné dobre riadiť e, e, veci verejné Je potrebné mať mechanizmy na podporu súkromných a verejných investícií, napríklad súkromné investície prostredníctvo verejných záruk. Teda je tu široké spektrum e, nástrojov, o, to, o tom sa hovorili, preto je dôležité, aby e, pakt stability a rastu prešiel e, revíziou. Komisia sa tým už zaoberá, zaoberá sa revidovaním Eh, ekonomického riadenia. Som veľmi eh, rád, eh, že za komisiu pán Gentiloni poukázal na to, že nejde o to, aby tie pravidlá boli silnejšie alebo slabšie, ale musia byť upravené, aby priniesli žiaduci účinok do budúcnosti. V tomto kontexte treba venovať pozornosť aj európskemu sociálnemu pilieru a dbať o to, aby občianská spoločnosť spoločnosť e, e, bola viac zaangažovaná prostredníctvom ECOSOKu a jej e, poradenskej úlohy, ale čo je ešte dôležitejšie, prostredníctvom členských štátov. Ďakujem. Pani Marquez za Európsky parlament. Vou falar em português. Eh, Ďakujem pekne. Chcela by som poukázať, e, e, povedať nasledujúce predovšetkým e, poďakovať rečníkom za ich prejvy. Táto rozpráva s Európskym parlamentom a zastupcami národných parlamentov je veľmi dôležitá. Ja už som mala možnosť sa zúčastniť na takýchto medziparlamentných na, e, na takýchto medziparlamentných konferenciách a takéto rozpravy sú veľmi zaujímavé. Slúžia na výmenu názorov, e, e, zdieľať postoje vzhľadom na to, že máme odlišné právomeci, ale či Európsky parlament, tak aj národné parlamenty prispievajú k definovaniu európskych politík. Ja mám také tri stručné pripomienky. Prvá sa týka prehlbenia e, hospodárskej európskej Európskej menovej únie e, v roku 2017 pri príležitosti výročia Európskej rímskej zmluvy. E, e, talianský premiér povedal, že to nepodpíše, ak tam nebude zmienka o prehobení hospodárskej a menovej únie v Európe. A s tým súvisí moja otázka to politické rozhodovanie v tejto oblasti bolo veľmi pomalé, preto sa pýtam, aká je teraz situácia. Povedala by som, e, e, e, že už sme mali viacero cestovných map a ako to vyzerá te, e, teraz po predložení tej e, najostatnejšej. No ak hovoríme o, o e, stratégii ekonomického rastu zmotnenej v Green Deal a chceme mať stabilitu, a musíme uvažovať o fáze prechodu a v rámci tej fázy prechody, prechodu potrebujeme mať vyššiu mieru flexibility, čo, čo môže spôsobiť komplikácie. Zároveň však chceme mať jednoduchší pakt, preto sa pýtam, ako zladiť tieto dva ciele. Na jednej strane flexibilita, na druhej strane zjednodušenie. A v neposlednej rade som spravodajkyňou pre viacračný finančný rámec a chcela by som požiadať predsedu Euroskupiny, dotkol sa toho vo, svojej, vo svojom úvodnom slove, ja by som chcela vedieť, ako sú riešené veci ICC v rámci predokovaného eh, eh, eh, VFR. Ďakujem pekne všetkým za pri všetky príspevky, ktoré odzneli. Ja by som rád poukázal na novinku, ktorá vzýšla z tejto diskusie využitie vlastných zdrojov na financovanie reformného procesu. To je dôležité, ale zároveň musíme e, e, postupovať opatrne vzhľadom na možný dopad takéhoto snaženia v jednotlivých členských štátoch. Musíme musíme e, e, myslieť v kontexte ECB, euro dlhopisov. Mohli by sme mať euro dlhopisy, ktoré sú zamerané povedzme na e, problematiku životného prostredia. Ak hovoríme o ECB a o menovej politike, áno, majú určitý určitú ochranu, charakteristiku, ale Pán Paneta hovoril o tom širšom kontexte. Domnievam sa, že tie nástroje, ktoré sa používajú na, e, e, e, na rozšírenie tej ekonomickej základne, ešte sa celkom nenaplnili. Hovorím o situácii v Taliansku, o tom, aká je situácia mikrofiriem, malých firiem. K ním sa ešte nedostali účinky týchto nástrojov. Je potrebné mať sadu nástrojov na podporu reálnej ekonomiky. Tam by sme mali byť ambicioznejší. Aké majú ambície ECB? Hlavne sa zaoberajú e, infláciou, ale mali by sa zamyslať aj nad mikropodnikmi. Hovorilo sa tu veľa o vkladateľoch. Ďakujeme, ale ale e, máme aj smernicu, ktorá, e, ktorá poslúžila e, tomu, že sa využili vklady v bankách na riešenie bankových deficitov. Ešte jedna posledná poznámka. Hovorí sa tu o únii trhov s, s cennými papiermi, o menovej únii. E, existuje konkrétny fond v Taliansku, e, ktorý slúži na financovanie podnikateľských aktivít. Problém je v tom, e, že malo ľudí má na ňo dosah. Ďalší talianský rečník, pán Karavania. Sí, grazie, presidente. Due domande. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, dve krátke otázky. Náš predseda vlády, pán Gualtieri, nedávno hovoril o hypotéze. Táto sa však už táto už nie je aktuálna, mohli by ste k tomu niečo povedať. A potom tu ešte máme problém, predovšetkým pokiaľ ide o Taliansko, máme nízky rast. Práve tento rok bude ťažké, teda ešte pred krízou v Číne, však už ten posledný kvartál bol relatívne mizerný a ak budeme mať šťastie, tak tu možno budeme mať nejaký nový nové obdobie rastu, to sa týka predovšetkým malých podnikov. Bolo tu poukázané na to, že treba niečo urobiť, aby sme ich podporili, ale doposiaľ teda nemáme ani jeden jediný cent, ktoré by tieto podniky v reálnom hospodárstve obdržali. Takže čo v tomto kontexte zamýšľate? Ďakujem pekne, pán Mikalev za Maltu, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Môžeme skonsolidovať našu menu, ale neušetríme nič, pretože neriešime environmentálne a sociálne problémy, ktoré zažívajú občania. Na národnej úrovni napríklad Malta zažíva najvyšší rast, pokiaľ ide o HDP, ale e, urobili sme opatrenia, ktoré by mali riešiť budúce krízy, ktoré by mohli prísť. Istotne, keď hovoríme o európskych princípoch, nehovorili by sme otvorene, ak by solidarita skutočne znamenala e, návratnosť investícií. Ako jeden z najmenších štátov sa tešíme na budúcnosť, kde budeme konsolidovať hlavne kvalitu našich životov a nie úspor. Takže teším sa na Európsky ekologický dohovor, tzv. Green Deal a takisto by som bol rád, ak by som sa mohol tešiť na tzv. sociálny deal a ďakujem tým, ktorí nám môžu pomôcť posilňovať Európu, ale urobiť aj také kroky, aby sa zmenil spôsob, ako doposiaľ vytvárame jednotlivé politiky Nemali by sme už plitvať časom a mali by sme sa snažiť hľadať také mechanizmy, ktoré európskych občanov dajú do centra dobrej správy veci verejných, čo v praktickej, situácii znamená, že budeme mať také fiškálne mechanizmy, ktoré umožnia krajinám, aby sa rozvíjali v zjednotenej Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja vám. A teraz dostane slovo Pán Vamamaki za Fínsko, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Budem sa vyjadrovať po fínsky. Áno, pravdou zostáva, že e, tieto systémy, ktoré máme do posiaľ, musia byť zreformované, ale treba správnym spôsobom k tomu pristupovať inteligentne, napríklad, e, ako napríklad rast v produkčnej sfére musí byť preskúmaný a pokiaľ ide o jednotlivé pravidlá, tieto by mali byť jasne interpretované. Ak menovú a hospodárskú úniu chceme zachrániť, tak musia všetky členské štáty vyrovnať rozpočet, musia sa zbaviť dlhov a musia podporovať hospodárskú súťaž. Avšak alternatíva je nasledovná. Prepojenie medzi štátami a bankami, to by sa malo usmerniť, predovšetkým pokiaľ ide o kapitálové požiadavky, tieto by mali byť krok za krokom zvyšované. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že uplatnenie spoločenskej zodpovednosti spoločnej zodpovednosti je ťažké, pretože potom tie národné rozhodnutia už nebudú mať taký pádny charakter. A pokiaľ ide o reformy, to znamená, že komisia by mala k dispozícii väčšie právomoci, ale takýmto spôsobom sa dajú dosiahnuť ciele, ktoré by sa inak nedali realizovať. Ale myslím si, že by sme mali národne, eh, národným grémiám dať väčšiu dôveru. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Gianako Mariori za Grécko. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Dnešné zasadnutie je zjavne pre všetkých účastníkov veľmi zaujímavé ja si nemyslím, že je možné nejaké prehlbenie hospodárskej a menovej únie bez toho, aby sme mali cel, celoeurópsky systém zdaňovania. O tom som presvedčená. A ja by som sa chcela k tejto otázke spýtať aj našich hostov, pretože Ide tu vlastne o dialog v európskom priestore, práve pokiaľ ide o možné zmeny a prirodzene nemôže tu nastať iba nejaké čiastočné, nemôže tu nastať iba nejaká čiastočná zmena, musíme nájsť prostriedky a nástroje na to, aby sme zohľadnili aj želania a priania občanov a na to potrebujeme dialog, ktorý bude mať pádny obsah. Rozhodujúci aspekt pritom je ten, aby sa stanovili konkrétne politické E, kontúry toho, čo chceme dosiahnuť. Čo vlastne chceme? Chceme mať iba status quo, aký bol doposiaľ, hoci je problematický a ktorý neuspokojuje ani občanov, ani politikov, alebo chceme urobiť nejaké vážne zmeny a na to potom už potrebujeme jednoducho iné politické riadenie. Ta, iba takýmto spôsobom môže byť oživené hospodárstvo, banky a takisto aj pakt pre rast a stabilitu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz by som dala slovo našim hostom na to, aby mohli na záver zareagovať. Ako prvý dostane slovo Drago Marič. Budeme teda postupovať v tom istom por- poradí ako predtým. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, budem sa snažiť byť čo možno najstručnejší, pretože je skutočne veľmi ťažké po takejto plodnej diskusii a pripomienka, ktoré sme počuli, boli tu aj otázky, aby sme zareagovali skutočne takto stručne, ale predsa len si myslím, že by sme sa mohli v podstate zhodnúť na tom, že sa treba poučiť z predchádzajúceho desaťročia, keď fiskálne pravidlá a hospodárska správa boli e, zásadne zmenené a prispôsobené na to, aby dokázali odolať veľký, veľkej ekonomickej hospodárskej kríze z globálneho hľadiska, ale aj z európskeho hľadiska. Každý za naše členské krajiny má svoje vlastné skúsenosti, ale čo je ešte dôležitejšie, je, že ako celok, ako Európska únia pociťujeme potrebu u istej revízie tých fiskálnych pravidel a celkovej správy to všetko je dôležité. Dnes poludnia sme mali zasadnutie ECOFINu došlo do k iniciácii tejto diskusie, kde komisia odprezentovala pôvod počiatočné návry, takisto tam prebehol e, plodný dialog a diskusia a my budeme naďalej pokračovať z viacerých zorných uhlov za národné a Európsky parlament sledovať to, ako e, sa vyvíjajú tie jednotlivé prístupy k tejto situácii, pretože nie je iba jeden. My všetci ho rozmýšľ, sa zamýšľame nad udržateľnosťou hospodárskeho rastu, sú to aj ďalšie hospodárske ukazovateľ, ale nesmieme opomínať skutočnosť, nakoľko už máme také skúsenosti, že veci sa niekedy dramaticky negatívne dokážu zmeniť. Takže ďakujem pekne za tento dialog. My sa tešíme aj naďalej na e, ďalšie diskusie k tejto téme a som presvedčený o tom, že všetkým sa nám podarí nájsť adekvátne závery, ale aj opatrenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Mario Centeno. Thank you and I would also like to thank you uh, for, for... Ďakujem pekne za vaše pripomienky, otázky, podnety. Skutočne som rád, že som medzi vami a že som počul vaše otázky Pocítil som veľkú podporu pre náš spoločný projekt Európskej únie. Boli tu určité konkrétne otázky, takže posnažím sa priamo zareagovať a potom vyjadrím záverečný sumár k celkovej téme dnešného zasadnutia. Pán Šlotvek, áno, máte pravdu, že transparentnosť je kľúčová pre fungovanie demokratických inštitúcií v Európe je to rovnako dôležité ako aj ďalšia integrácia. Za ostatné roky sme povýš- zvýšili transparentnosť. Mali sme tu návrh, ktorý obsahoval aj e, repozitár dokumentov, ktorý bol prediskutovaný na Euroskupine. Takisto sa hovorilo o prípravnom orgáne, ktorý je pracovná skupina Euroskupiny a to je už na webovej stránke. Takisto sme precíznili program, pokiaľ ide o jednotlivé diskusie, ktoré sa pripravujú a všetko sa dá nájsť na webovej stránke. Uh, budeme sa venovať týmto politikám aj v budúcnosti a budeme ich zlepšovať. Transparentná politika EG je v podstate momentálne v súlade s ECOFINom a budeme pokračovať eh, v rámci tohto smerovania. Otázka ďalšej integrácie a otázka hospodárskej koordinácie eurozóny. Tu lídry majú možnosť a splňajú sa podmienky ohľadne rozhodovania o novom rozpočte. Je to vlastne nový nástroj, ten BIC a nemalo by to byť na úkor ďalších politík. Ja vychádzam z toho, že budeme v budúcnosti mať k dispozícii dostatočné finančné zabezpečenie na to, aby sa mandát konvergencia konkurencieschopnosti završil. Ďakujem pekne. Teraz Valdis Dombrovskis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi teraz sa vrátiť k niektorým otázkam, ktoré tu zazneli. Pár otázok, pokiaľ ide o revíziu fiskálnych pravidiel, pokiaľ ide o six-pack a two-pack a aké sú teda možné ďalšie kroky Jedna z tých oblastí je zjednodušenie, simplifikácia, vychádzajúc odporúčania Európskej fiskálnej rady. Zvažujeme túto možnosť na to, aby sme sa teda vzdialili tým štruktúrálnym nezrovnalostiam a retrospektívne sa pozeráme na tie volatilné indikátory, ktoré vlastne vnímame v rámci tých benchmarkov. Takže Ide tu predovšetkým o tú simplifikáciu a ďalšia, ďalšia možnosť je to, že zohľadníme fiskálne pravidla a ich možnosť podpory investícií, vrátane kontextu zelenej a digitálnej transformácie našich hospodárstiev. Avšak čo bude dôležité? Dôležité bude nájsť správnu vyváženosť, pretože udržateľnosť zadlženosti je kľúčová a potrebujeme konsenzus v týchto oblastiach v tom zmysle, aby keď budeme hovoriť o potenciálnych krokoch v budúcnosti, mali sme určité istoty v tom zmysle, že sa dostaneme do lepšej pozície, v akej sme momentálne. Takže spustil sa vlastne proces širokospektrálnej verejnej konzultácie. Už včera prebehla diskusia na úrovni Euroskupiny a dnes vlastne aj na Ekofine. Teraz hovoríme o tom aj tu. A všetky zúčastnené strany sú pozvané na to, aby sprostredkovali určitú formu feedbacku vo forme verejných konzultácií, tak aby sa táto mohla ukončiť uprostred roka. Viaceré otázky sa týkali hlavnej témy súčasnej diskusie, teda prehlbovanie menovej e, únie. Boli tu spomenuté otázky završenia únie bankovej, ako aj únie kapitálových trhov. Máme tu rozpočtové nástroje, ktoré sa týkajú konvergencie a hospodárskej súťaže a my zo strany komisie sme pripravení podporovať túto prácu. Takisto tu boli otázky ohľadne e, medzivládnej povahy vo viacerých oblastiach úprav eura. Tu ako komisia my podporujeme kroky smerom k komunitárnej metóde. To sa napríklad týka našich návrhov, pokiaľ ide o integrovanie podstaty fiskálneho kompaktu do európskeho rámca, ale takisto e, využívanie európskeho mechanizmu pre stabilitu do v rámci európskeho rámca. V súčasnosti členské štáty si zvolili pracovať v rámci medzivládnej štruktúry, pokiaľ ide o reformu SM, ale my, my by sme mali ísť skôr cestou komunitárnej metódy. A potom tu takisto boli otázky ohľadne potenciálneho rozšírenia eurozóny v kontexte e, krajín ako Chorvátsko. Treba povedať, že spolupracujeme s vládou Chorvátska. Sú tu určité predpoklady a záväzky, aby sa zabezpečili zabezpečil vstup do ERM2, preto spolupracujeme aj s bulharskou vládou. A pokiaľ ide o Chorvátsko, povedal by som, že pokiaľ ide o tie záväzky, ktoré Európska komisia monitoruje Chorvátsko, e, ide správnou cestou, pokiaľ ide o plnenie jednotlivých záväzkov. Sú to záväzky, ktoré monitoruje Európska centrálna banka, práve pokiaľ ide o asset quality review v rámci bankových systémov a Európska centrálna banka tie analýzy zverejní a čo skoro, a pokiaľ ide o komisiu, chcel by som vás uistiť, že oblasť rozšírenia eurozóny, to je proces, ktorý má zostať otvorený a za komisiu vítame to, že krajiny sa snažia priblížiť do eurozóny a podporujeme ich. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Paolo Gentiloni, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dve alebo tri pripomienky z mojej strany. musíme naďalej venovať zvýšenú mieru pozornosti, pokiaľ ide o externé prostredie, treba čo možno najviac minimalizovať rizika, a koordinovať naše fiskálne politiky, pretože všetci vieme, že máme 27 odlišných fiskálnych politík, ale je treba si uvedomiť skutočnosť, že bez silnejšie miery koordinácie. Už sa nám podarilo dosiahnuť veľa, pokiaľ je koordináciu týchto politík, ale bez nejakej silnejšej miery koordinácie nemôžeme nechať monetárnu menovú politiku ako jediné možné riešenie, pokiaľ ide o prípadné komplikovanejšie situácie. Po druhé, oznela tu otázka ohľadne ESM. Áno, je tu taká všeobecná zhoda ohľadne ESM, ale rokovania prebiehajú ohľadne niektorých detajlov alebo sekundárnych aspektoch a tieto rokovania budú teda pokračovať aj naďalej v najbližšom období pod taktovkou Maria Sentena v rámci euroskupiny. A tretí a posledný bod. Áno, máme viaceré rôzniace sa pohľady a sú tu viaceré možnosti volieb keď počúvam o tom, že pokrok je veľmi pomalý ohľadne završovania menovej únie, tak v podstate z časti to súvisí s ťažkosťami v rámci procesu, ale otvorene povedané, to súvisí s politickými rozdielmi a tieto teda treba brať na vedomie aj pokiaľ ide o diskusiu ohľadne ekonomickej revízie. Takže tie rozdiely sú tu. Ako môžeme zmiešať zjednodušené, ale stále flexibilné riešenia, tak ako ste sa pýtali vy? To nie je veľmi ľahká úloha, ale ja by som k tomu povedal iba toľko, pokiaľ ide o národné parlamenty. Na to, aby sa zvládli tieto ťažkosti, aj európske inštitúcie potrebujú politickú zaangažovanosť alebo nátlak alebo účasť zo strany parlamentov a vlád v kontexte týchto diskusí neexistuje nejaké technické riešenie pre tieto problémy bez politického nátlaku a politickej účasti a práve z tohto dôvodu vítame takýto podujatie ako tento parlamentný týždeň. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo Fabio Panetta. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za túto diskusiu. Myslím si, že tu odzneli viaceré zaujímavé názory. Berúť do úvahy časové obmedzenie, nebudem môcť reagovať na jednotlivé otázky, ale pokúsim sa zdôrazniť problémy, ktoré tu boli nastolené. Viaceré pripomienky sa sústredili na potrebu završenia únie kapitálových trhov a bankovej únie. Ja s tým môžem iba súhlasiť. Je to kľúčový prvok, pokiaľ ide o prehlbenie menovej a hospodárskej únie. Musíme takto zriešiť, vlastne vyriešiť aj otázku spájania riešenia rizík na úrovni členských štátov. Treba zlepšiť aj finančné podmienky pre reálne hospodárstva. To je takisto niečo, čo spomenuli viacerí z vás. A bolo spomenuté aj to, že potrebujeme završiť úniu, musíme završiť jednotný vnútorný trh a to by malo zabezpečiť prístup jednotlivým krajinám k finančným zdrojom. Takže z všetkých týchto zorných uhlov musíme urobiť maximálne úsilie na to, aby sa završí la banková únia, únia kapitálových trhov, ale je to dôležité, pokiaľ ide o základné posolstvo Európskej centrálnej banky, pretože prehlbená únia kapitálových trhov by zlepšila odolnosť eurozóny voči tým finančným šokom a zjednodušilo by to aj úlohu Európskej centrálnej banky, pretože by to zlepšilo možnosti zdieľania rizik a vytvorilo by sa lepšie prostredie pre menovú politiku a jej implementáciu. Pokiaľ ide o dohľad nad európskymi bankami, zaznamenal sa pokrok za ostatné mesiace, nastal tu posun smerom k väčšej transparentnosti a predvídateľnosti v rámci tohto dohľadu a to je pozitívny vývin situácie. Treba podporiť to prepojenie medzi bankami a jednotlivými štátmi, ale ako sa dá tento problém vyriešiť je zlepšenie verejných financií a my vieme, že to musí byť implementované. Takisto tu odznela pripomienka ohľadne potreby financovania, zlepšenia finančných podmienok, pokiaľ ide o malé podniky. Ak sa pozriete na ten graf najnovšieho vývinu situácie, pokiaľ ide o náklady a pokiaľ ide o banko, bankové pôžičky pre malé a stredné podniky nefinančného zamerania, tak vlastne uvidíte, že od začiatku tých neštandardných menových politík náklady na financovanie európskych podnikov sa znížilo podstatne vo všetkých krajinách a dynamika takýchto pôžičiek sa podporných pôžičiek sa zlepšilo. Nemôžete očakávať od monetárnej politiky, že sa urobí nejaký zázračný trik, tým, že takéto nízke požičky sa dajú veľkému množstvu. Je tu veľká, sú tu viaceré, sú tu viaceré faktory, ktoré to ovplyvňujú. My vieme aj z empirických analýz, že treba sa pozerať nie na dynamiku bankových pôžičiek a povedal som, že sa to zlepšuje, treba sa však pozerať na to, čo sa nazýva tzv. kontrafakt, že čo by sa teda bolo stalo, ak by to nebolo bývalo začalo e, v takýchto neštandardných expančných formách. Situácia by bola oveľa horšia. Pokiaľ ide o tie nevýkonné pôžičky, to prostredie pre solventnosť bank, ako aj kapitálové rácio, to sa zlepšuje v rámci eurozóny a to súvisí s lepšími hospodárskymi podmienkami v najnovších rokoch a ten rast sa zastabilizoval, ale zostáva e, v tej nižšej hladine. Pravdou zostáva, že situácia vo viacerých krajinách ohľadne bank sa zlepšuje. Sú tu však určité prípady slabín a tieto treba vyriešiť prostredníctvom intervencie všeobecných politík, to znamená stimuláciou rastu aj na národnej úrovni. A to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Gudzana Periš a dostane možnosť vyjadriť sa ako posledná. Ďakujem. Pokiaľ ide o túto tému. E, e, v prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. To, čo Chorvátsko chce dosiahnuť, je, aby sa eurozóna rozšírila aj o našu krajinu. A práve z tohto dôvodu by sme boli radi mať na tom účasť, tak ako je to v prípade iných krajín. To, čo Európska únia doposiaľ dosiahla, sú nové inštitúcie a došlo to aj k transferu určitých orgánov, práve pokiaľ ide o otázku dohľadu nad bankami z európskej úrovne. To znamená rozšírenie správy Európskej, úrov, Európskej únie ako aj menovej únie. Završením bankovej únie sa však tá práca, ktorá ešte nebola završená, musí sa v nej pokračovať a ďalej. Treba završiť tú bankovú úniu a pokiaľ ide o systém záruk a ochrany vkladov, ako aj ďalšie systémy, ktoré by mohli viesť k zniženiu rizika. V rámci bankovej únie tá zodpovednosť, pokiaľ ide o zabezpečenie vkladov, to musí byť na úrovni európskej úrovni a to platí aj pokiaľ ide o otázku tzv. backstopu. Kolegovia spomenuli viaceré rizika súvisiace s tzv. kryptomenami a to sú vlastne všetko podmienky, ktoré e, majú viesť k analýze možných rizík a majú viesť k posilneniu tej dôvery v rámci finančného systému, v rámci celej únie. Ďakujem pekne za vašu účasť. Chcela by som týmto ukončiť plenárne zasadnutie ktoré bolo venované téme prehlbovanie EMU. Ďakujem. So we... Ďakujem pekne aj ja. Končíme toto, túto časť schôdze. Budeme pokračovať vo výbore EKON. Tam je ďalšie podujatie, ktoré začne o 15 minút ohľadne medzinárodných daňových systémov a takisto aj ESG, pokiaľ ide o finančné služby. Ďakujem pekne. Uvidíme sa o chvíľu.